So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážení kolegovia, kolegyne, e, naozaj je mi veľkým potešením vás tu ako bývalá predsednička tohto výboru pre kultúru privítať na tejto ustanovujúcej schôdzi. Vidím tu mnohé známe tváre, ale aj mnohé nové. Srdečne všetkých vítam a naozaj dúfam, že práca na tomto výbore aj v nadchádzajúcich piatich rokoch bude dobrá a konštruktívna, tak ako sme to mali v uplynulých, dokonca desiatich rokoch, ktoré som ja zažila, mali. Takže schôdzu prehlasujem za otvorenú a všetkým chcem pripomenúť, že sme vysielaní na internete. Dnes cieľom je vytvorenie predsedníctva tohto výboru pre kultúru a vzdelávanie. Budeme voliť predsedu a štyroch podpredsedov v zmysle článku 213 nášho rokovacieho poriadku. Hlasovať sa bude nasledovať, nasledovne najskôr predsedu predsedničku a potom jednotlivo každého zo štyroch podpredsedov. Dnes máme úplný jazykový režim s výnimkou dánčiny a irčiny. Takže teraz už sme pri prvom bode nášho programu. Voľba nového predsedu Následujúci násled, náhradníci sa zúčastnia na hlasovaní. Kolega Sovko nahradí kolegu Adimova. Ben Hube nahradí Poláka. Kolega Kohút nahradí Hanesa Hajdeho. Kolega kolega, Kolaja pardon, nahradí Hansa Nisasa a kolegyňa Kofield nahradí kolegyňu Žambu. Kolegyňa Balda sa nahradí kolegu Gian Antonia a kolega Mobarik nahradí kolegu Slavakova. Sú ešte nejakí náhradníci, o ktorých by sme mali vedieť? Vraj pán Polák tu je nakoniec. Takže tam ho nikto nenahradí. Ďalej, náhradníci. Zdá sa, že nie. Ešte chcem poukázať na to, že ak sa niečo zmení, tak treba informovať predsedu predtým, ako zahájime hlasovanie. Ak sa niečo zmení na zložení výboru, tak to treba povedať sekretariátu. Najskôr skonštatujem, že máme kvórum minimálne 8 členovia musia byť prítomní. Tomu tak aj je. Takže ideme hlasovať. Mm, pani Šojdrová, kto je kandidát? Ďakujem. Je mi cťou navrhnúť mene EPP Sabine Verheyen na post predsedničky Výboru pre kultúru a vzdelávanie. Ďakujem. Môžem skonštatovať, že ide o riadnú členku tohto výboru. Vymenovala ju jej politická skupina. Takže prehlásenie o finančných záujmoch a v súvislosti s kondex, kódexom ste už vyplnili. Dobre, pýtam sa, či sú ešte nejakí kandidáti. Dá sa, že nie. Sabina, kandiduješ a súhlasíš s touto nomináciou? Keďže je iba jedna kandidátka, tak navrhujem zvoliť ju aklamačne. Sabine, du nimmst die Wahl an, nehme ich an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 ja sa vám chcem poďakovať. Ďakujem za dôveru. Teraz v úvode tohto nového obdobia dúfam, že tak ako v minulosti budeme veľmi konštruktívnu, dobrú, kľudnú spoluprácu ja som tu už dlhšie, naozaj mi bolo vždy cťou byť na tomto výbore. Bola som aj koordinátorka, teraz som predsednička, takže dúfam, že k tomu prispejem aby sme teda pokračovali v tej priateľskej spolupráci. Ideme hlasovať o prvom podpredsedovi. Bolo mi povedalné, že následovní náhradníci sa zúčastnia, ale vlastne ich mená už boli uvedené. Pýtam sa, či sa niečo zmenilo. Nie? Môžeme hlasovať. Ešte poukážem na to, že, že musíme štyrikrát a hlasovať. Ak sa zmení niečo na zložení hlasujúcich, treba o tom informovať pred hlasovaním. Môžem už teraz konštatovať, že máme kvórum, je tu minimálne 8 členov, takže koho navrhujete na post prvého podpredsedu? Nech sa páči. Navrhujem za zelených GUE kolegu Romea Franca. Môžem skonštatovať, že bol navrhnutý podľa Dehontovho systému, to bolo na zelených, je riadným členom tohto výboru. Odovzdal prehlásenie o finančných záujmoch aj o kódexe, o bezúhonnosti Môžete to potvrdiť. Pýtam sa ho, či súhlasí s jeho nomináciou veľmi rád. Sú ďalší kandidáti? Takže keďže je iba jeden kandidát, tak aklamačne. Ja, ich darf von dieser Seite auch herzlichen Glückwunsch sagen srdečne blahoželám. Teším sa na dobrú spoluprácu. Môžete prísť za mnou na pódium, zaujať tu miesto. So, dann kommen wir nun zum, zur Wahl des zweiten stellvertretenden. Teraz budeme hlasovať o druhom podpredsedovi nič sa nezmenilo na zložení hlasujúcich členov. Ešte raz poukážem na to, že treba informovať sekretária, ak by sa niečo na zložení zmenilo pred hlasovaním. Máme naďalej uznášania schopnosť. Takže kto sa navrhuje? Podľa Dehontovho systému je to na EKR niekoho navrhnúť. za EKR navrhujem Dace Melbalde, bývalý minister kultúry Lotyšska a riaditeľ Národného centra pre kultúru. Teda je to žena, bola aj ehm, námestničkou štátneho tajomníka pre kultúrne záležitosti pracovala aj pre UNESCO a prispela k eh, podpore činnosti UNESCO v Lotyšsku. Ďakujem, ide o novú eh, poslankyňu, takže je dobre vedieť trošku viac o tom, o kom budeme hlasovať. Pani Milbarde, dúfam, že to nekomolím, inak ma opravte je riadnou členkou tohto výboru. Navrhli ju EKR, prehlásenie o finančných záujmoch a o bezúhonnosti bolo riadne vyplnené, odovzdané. Potvrdzujete to? Áno. Pýtam sa tiež, či súhlasí so svojou kandidatúrou. Áno. S potešením príjmam túto nomináciu. Je iba jeden kandidát, preto opäť navrhujem zvoliť ju aklamačne. Aj vám blahoželám. Teším sa na dobrú konštruktívnu spoluprácu. Prosím, prídite sem dopredu. Wir hätten jetzt einen dritten und vierten Stellvertreter zu. Tretí podpredseda a štvrtý, ale už sa trošku hovorilo o tom, ako je to s dehontovým systémom. Ja by som tu navrhovala trošku prerušiť Ide o to, aby sa frakcie mohli eh, ešte trošku dohodnúť, aby sme sa tu vyhli nejakej eh, napnutej diskusii, aby sme mali čo najrozumnejšiu nomináciu. Čiže ešte dávam príležitosť eh, diskutovať eh, ráno sme sa dozvedeli, že sú isté námietky voči ďalším dvom návrhom. Takže by som prerušila hlasovanie na... A budúci týždeň by sme, by sme to potom dokončili. Ja nemám nič proti, pretože naozaj je dôležité, aby e, to bol dobrý štart. Len sa chcem opýtať, či to pripúšťa náš rokovací poriadok, alebo či celé ustanovovanie tým e, sa stáva neplatným. E, nech to máme jasne, jasno, aby sme niečo nemuseli lutovať, aby sme nemuseli opakovať Äh, äh, Rokovací poriadok to pripúšťa, pretože stačí zvoliť predsedu aj jedného podpredsedu. E, o odsunutí musí rozhodnúť výbor, odloženie na neskôr, preto som to navrhla a e, dúfam, že tým zaručíme dobrý štart tak či tak o dva týždne teda tu v Bruseli budeme pokračovať e, ustanovujúcej schôdzi. Je niekto proti môjmu návrhu? Niekto sa zdržiava hlasovania? Ak nie, tak e, to odkladáme na útorok 23. júla od 9 teda od 9. do 12.30 a od 15. E, do 18.30. Nie, nie, 22. nebude nič, iba 23. A, ale ešte nejaké pripomienky. Všetkých chcem poinformovať o tom, že nadchádzajúci pondelok 15. júla od 19 do 21 prvýkrát zasadnú koordinátori v Štrásburgu a privítací balík sem dať do pozornosti informácie o práci tohto výboru. Sú tam aj dôležité informácie podľa mňa o uplynulej práci. Toto je ono, máte to vo vašich prepáškach poštových pigeonholes. Každý sa môžete k tomu dostať a oboznámiť sa s obsahom. Predsednička láskavo ďakuje aj tlmočníkom, ďakujeme a teším sa aj na ďalšiu dobrú konštruktívnu spoluprácu. Dúfam, že sa nám 23. bude e, teda podarí e, pokračovať v ustanovujúcej schôdzi. Ďakujem.